usadzajte sa čo najrychlejšie, pretože začneme hlasovať. No a od prvého hlasovania budeme hlasovať menovite. Tak prosím, usadte sa všetci. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps. Voilà, voilà. L'ordre du jour appelle le vote selon la procédure. No a podľa programu a teraz so zjednodušenom a, konaním správa posta dohoda o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi ES, Európskym spoločenstvom a USA. No a budeme hlasovať v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Le vote est ouvert.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 A teraz správa Belder, hospodárske a obchodné vzťahy so Západným Balkánom, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Aj táto správa bola prijatá. A teraz sa správa McKinney, spoločná polnohospodárska politika a globálna potravinová bezpečnosť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Prijaté. A teraz správa Grabovská perspektívy rozvoja občianského dialogu v kontexte Lisabonskej zmluvy. Tiež menovité hlasovanie. Pán Bízli požiadal slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdá sa, že mám veľmi veľa menovitých hlasovaní. Zdá sa, že to je trochu priveľa pre ľudí, eh, ako som ja, ktorým nefungujú zredenia. Práve preto by som chcel ehm, ohlásiť hlasovanie áno za všetky hlasovanie a žiadam o pomoc technickej služby. On vous envoie un technicien tout de suite. Je vous... hneď vás niekto obslúži. A, no a mohli by ste skúsiť nájsť prázdne miesto, kde by vaše hlasovacie zariadenie možno fungovalo. Teda správa Grabovská, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Aj táto správa bola prijatá. A teraz správa Weiler transpozícia vykonávania a presadzovanie smernice 2005-29-ES e o nekalých obchodných praktikách a hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, aj táto správa bola prijatá. A teraz správa e, Guerreiro. Spoločná politika rybného hospodárstva ako systémový prístup, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, aj táto správa bola prijatá. Teraz sa dostávame k správe e, pani Klas. Trvalo udržateľné používanie pesticídov potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. 392 hlasov, a teda preveríme spoločné stanovisko. Hlasujeme o bloku 1, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A aj Blok 1 bol prijatý. Nuž, spoločné stanovisko znení, po plnúci návrhov je teda prijaté. A teraz v druhom čítaní preverím spoločné, hlaso, spoločné stanovisko Rady o uvádzanie prípravku na ochranu rastlín na trh. To je správa pani Brajer a ja by som chcela poukázať na to, že pozmeňujúci názvr, návrh 181 je nepripustný a teda preverujeme spoločné stanovisko. Aj tu potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Hlasujeme o bloku 1, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené a mm, bolo to prijaté. Alors, je mets au voix l'amendement 46. Nous avons... No a teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 46, 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. A teraz eh, budeme hlasovať o príslušnej časti. Pozmeňujúci návrh 178, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, eh, prijaté. teraz hlasujeme o 169 za proti zamietnutý a teraz príslušná časť 178 hlasovanie otvorené hlasovali všetci hlasovanie ukončené a to bolo prijaté 181 nie, je nepripustný a teraz sa znení pozmeňujúcich návrhov sa príjma spoločné stanovisko a teraz sa správa Klins, koordinácia zákonov iných právnych predpisov a, a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania. A to bol teda veľký úspech. A takže správa Klinc, koordinácia zákonov o cených papierov, cených papieroch. No, návrh smernice, blok 1 najskôr. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A prijatí. A teraz hlasujeme o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Teraz budeme hlasovať o iniciatívnom uznesení. Hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené a bolo to prijaté. A tým sa dostávame k poslednému hlasovaniu. Srdečne gratulujem a správodajcovi. A teraz sa dostávame k hlasovaniu o správe Gotardy verejné financie v hospodárskej menovej únii 2007 a 2008. Je tu návrh uznesenia. Sú tri pozmeňujúce návrhy spravodajcu, ktoré za, proti, zdržali sa prijaté. No a teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. A pán Hiton Harris požiadal o slovo. Vážená pani predsedníčka, ja mám nasledujúcu prozbu. Keď sa tu uskutočňujú slávnostné eh, zasadania, tak eh, medzi sedadlami je vždy kamera. Pre kameramana to nie je veľmi jednoduché, ale aj pre poslancov je to problém, keď eh, tam, kde chceme pracovať, stojí kamera nedal by sa príslušne zmeniť zasadací poriadok, keď tu je umiestnená táto kamera. A myslím, že by sme si mali vymyslieť lepšie technické riešenie. Nuž, vážený kolega, oslovíme príslušné orgány. Pán Hitton Harris, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička treba povedať, že mám naozaj len technickú poznámku. E, snažil som sa privolať husiera počas hlasovania, tak aby som, dokázal, aby som sa dokázal prihlásiť k vysvetleniam hlasovaniu alebo vyjadreniam hlasovaniu, ale prešli sme hlasovaním tak rýchlo, že e, husier ku mne však neprišiel, takže mám tu písomné, e, písomnú žiadosť o dva, dve vystúpenia k McGuinness a Breyer správam. Ak by som sa mohol dostať teda k vysvetleniam hlasovania, bol by som veľmi rád. Euh, Vážený pán Hitton Harris, treba povedať, že je tu akési všeobecné pravidlo, že vaše meno musí byť eh, oznámené ešte pred hlasovaním a treba povedať, že takýto je postup, ale eh, zapíšeme si vaše vysvetlenia k hlasovaniu, nebude to spôsobovať problém, akceptujeme ich. Eh, pani Doyle, nech sa páči. Podobne, podobne aj ja, ak by som mohla požiadať o tú istú láskavosť, moja žiadosť už tiež je niekde na ceste k vám. Ďakujem pekne. To nie je problém. Pani Doyle, je to akceptované. A teda, e, teraz sa posuneme ďalej a pôjdeme k vysvetleniam hlasovania.